kolegyne, kolegovia, otváram schôdza, ktorá zútra bola prerušená 17. júna 2010, zápisnica zo zasadania z dňa 17. júna 2010 a texty, ktoré boli schválené, sú v vašej dispozícii. Má niekto nejaké námietky? Vidím, že nie. Tým pádom sme schválili zápisnicu. Ďalej by som si vás dovolil informovať, že dnes ráno som sa vrátil z oficiálnej návštevy Ruska. Toto bola prvá návšteva predsedu par- Ruského parlamentu v posledných 12 rokoch. Stretol som sa s prezidentom Medvedevom, so šéfom Dumy Borisom Grizlovom, so šéfom Rady Federácie, ako aj s ministrom zahraničných vecí, ako aj s ďalšími vysokými predstaviteľmi. Hovorili sme o vzťahoch EÚ-Rusko a hovorili sme o partnerstve v súvislosti s modernizáciou a sme sa zaoberali aj úpravou e, zmluvy medzi EÚ a Ruskom. Zaoberali sme sa viacerými témami, ako napríklad aj ľudskými právami. Ja som sa ďalej stretol aj s zástupcami občianskej spoločnosti. Išlo o organizácie ako napríklad Memoriál, ktorá získala Sacharovú cenu v roku 2009. Počas mojej, mojej návštevy v Rusku sa došlo k eskalácii v e, sporu medzi Bieloruskom a Ruskom a ja som sa snažil apelovať na obidve strany konfliktu, aby naplnili svoje zmluvné e, povinnosti, aby dodávali naďalej plyn do Európskej únie. Ďalej som poznamenal, že zmluvy mali obsahovať e, potrebné doložky, kde by bolo garantované, že Európska únia bude dostávať dodávky plynu. Garantovanie týchto dodávok to je pre nás veľmi dôležité. Ďalej rada a komisia sa budú zaoberať touto situáciou. Pevne verím, že nás budú informovať o situácii ešte počas e, tohoto zasadania. Počul som, že situácia sa mení každú hodinu, stále dostávame nové informácie, čo sa týka tohoto sporu v súvislosti s plynom kolegyne, kolegovia, pre vašu informácie. Čo sa týka delegácie pre Indonéziu, tak e, oni sú na e, galerii pre, nášt- pre návštevníkov a chcel by som ich tu privítať. Delegácia z Indonézie. Delegacja Indonezji gościć w parlamencie w związku z siódmym posiedzeniem čo sa týka indonéskej delegácie, tak e, je medzi nami súvislosti e, zasad, pravidelné zasadanie medzi Európskou úniou a, a Indonéziou. Iste viete, že Indonézia zohrá dôležitú úlohu v rámci organizácie ASEAN. Indonézia bola vlastne prvým štátom, s ktorým Európska únia podpísala dohodu a dohodu o spolupráce, spolupráci. Som veľmi rád, že môžem medzi nami privítať zástupcov indonéskeho parlamentu. Ďalšie informácie. Pán Mike Natras už nebude členom politickej skupiny EFD a od 23.10.2010 bude patriť medzi nezaradených členov. príslušné orgány z Holandska ma informovali, že Luis Bontes bude nahradený pánom Lukasom Hartongom a že pani Janine Hennis Plašert bude nahradená pánom Janom Mulderom od 22. júna 2010, teda od včera. Vítam týchto dvoch kolegov medzi nami. Bardzo proszę Ďakujem. Moc... Ďakujem. Pokiaľ ide o článok 3 odsek 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, budú overené ich mandáty a pán Lukas Hartong a pán Jan Mulder ktorí budú sa zúčastňovať zasadnutie Európskeho parlamentu, ale musia takisto predložiť deklaráciu, podľa ktorej nie eh, majú eh, nekompatibilný výkon týchto dvoch funkcií v Európskom parlamente a mimo Európskeho parlamentu. Ďalej, pokiaľ ide o ich menovanie, eh, Komisia pre medzi parlament ne delegácia, vám teraz budem ich čítať. Výbor pre rozpočet bude to pán Lukas Hartong na miesto Daniel van der Stöpe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 upozornenia SARE proti pedofilom a e, autorom alebo teda pachateľom sexuálneho e, násilia. zvyzbírala e, podpisy viac ako polovici členov, ktoré tvoria Európskeho parlamentu. Následne vzhľadom na článok 123 rokovacieho poriadku bude odoslaná Eh, destinátorom a bude publikovaná v eh, textoch prijatých eh, súčas, na súčasnom, teda dnešnom zasadnutí, kde budú aj mena všetkých signatárov tejto zápisnice. Nasledujúce zasadnutie bude sa venovať záverom rady zo 17. júna 2010. Takže teraz chcem tu privítať predsedu Európskej rady a takisto chcem prijať, privítať tu takisto aj predsedu Európskej komisie. Veľmi pekne vám ďakujeme za vašu prítomnosť, za to, že ste, eh, ste tu prišli. Hneď začneme diskusiu, ale najprv si vypočujeme mm, predsedu eh, rady Hermana Fan ten Rompuja. Mr. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán predseda Európskej komisie, kolegyne, kolegovia. Toto bolo prvé zasadanie Európskej rady, odkedy som sa ja stal jej predsedom, kde vlastne nedominovali otázky, bolo nevyhnutné veľmi rýchlo konať. Bolo